el señor presidente. Vážení poslanci, kolegovia, nevidím tu žiadnych mužov, žiadnych mužov poslancov v snemovni zasadať. Koľko ich je tu? spolu ľudí. 6 ľudí, šesť žien. Hádam, to stačí na to, aby sme začali a odovzdali slovo komisii a začali s prvým bodom dnešného programu, ktorým je správa pani Liotardovej o nových potravinách. Pani Liotardová, máte slovo ako spravodajkyňa. Nech sa páči 4 minúty na uvedenie vašej správy. Kadu, rapporteurs en collega's hartelijk bedanken voor uh, echt de geweldige samenwerking. Chcel by som sa poďakovať aj tým neprítomným zatiaľ, teda neprítomným spravodajcom Tieňovým a poďakovať za tú spoluprácu. nie je možné diskutovať len o bezpečnostných aspektoch potravinových, pretože aj iné e, aspekty zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pre spotrebiteľov, napríklad aspekty životného prostredia, ochrany zvierat a takisto etické e, záležitosti tu hovoríme veľa o potravinách, e, s ktorými sa nejakým spôsobom modifikovalo, e, zaochádzalo inovatívnym spôsobom. To je OK inovácia, ale nemôže to ohrozovať e, zdravie spotrebiteľov. A tu myslím si, že je jednotné naše stanovisko a myslím, že sa nám podarí presvedčiť aj radu. Aké sú tie nové potraviny? To sú produkty, ktoré na trhu EÚ neboli a síce pred 97. rokom pretože v tom čase ešte neboli buď vynajdené, alebo neboli ešte uznávané na území EÚ ako potraviny. Jedným z príkladov je nanotechnológia. Producenti si želajú umiestňovať na trh takýchto potravín, ktoré vychádzajú z nanotechnológií. Pre spotrebiteľov sú tieto veci celkom atraktívne a e, napríklad môžu takéto vyrobené potraviny pomáhať bojovať proti obezite ale e, nie všetky veci sú jednoznačne pokiaľ ide povolovanie nových technológií, lebo nie sme celkom presvedčení, že takéto technológie sú úplne bezpečné a neškodlivé, pokiaľ ide o zdravie a ochranu prostredia. Jeden z východiskov bodov je nasledovný. V prípade, že majú byť uvádzané nové potraviny na trh, tak je nevyhnutné e, ísť podľa princípu e, prevencie. V prípade, že nie je žiadna garantovaná bezpečnosť, tak nie je možné, aby sa to dostalo na naše stoly. Okrem toho vždy musí mať spotrebiteľ aj možnosť voľby pokiaľ ide o tie nové potraviny, tak je nevyhnutné ich takýmto spôsobom aj označovať ako nové potraviny. A tu vzniká ten problém meso sklonovaných e, zvierat a ich potomkov. E, e, vedci ukázali, že spotrebitelia stále viac investujú peniazy do produktov, ktoré boli vyrábané v rámci procesu, kde je so zvieratami narábané veľmi šetrne. Klonované zvieratá sa často je tam často veľa problematických záležitostí, čiže nedá sa to zlúčiť eh, s princípmi dobrého zaobchádzania so zvieratami. Tak eh, okrem toho v EÚ ešte neexistujú žiadne komerčné komerčná prax, ktorá by upravovala túto oblasť klonovaných zvierat. A fakt, že takéto eh, klonované meso sa dostane na naše taniere, nedá sa to úplne vylúčiť Diskusia, ktorá sa týka takéhoto mesa, e, nie je nová. Už v 2006 Európsky parlament e, hovoril o e, takomto mese sklonovaných zvierat. V roku 2008 bol prijaté uznesenie, ktoré sa snažilo nejakým spôsobom upravať túto oblasť mesa zo sklonovaných zvierat. Ten apel parlamentu, ktorý zaznel v tom čase, nebol zohľadnený radou. Rada bola presvedčená, že aj meso sklonaných zvierat by malo spadať do novej právnej úpravy. Preto sa nám nepodarilo v druhom čítaní dosiahnuť e, dohodu s radou. V prípade, že by e, parlament odobril toto plánované meso, že by to spadalo do tejto právnej úpravy, tak potom by e, mal parlament súhlasiť aj s faktom a teraz s tým, že to bude znamenať, že naozaj klonované meso môžeme dostať na naše taniere. Nová legislatíva, ktorá sa bude týkať nových potravín, by mala predovšetkým zabezpečiť ochranu spotrebiteľov etické aspekty nezohrávajú tak príliš veľkú úlohu. Preto by som bola rada, keby sme mali oddelené právne úpravy, ktoré sa budú týkať týchto jednotlivých aspektov. Čas tlačí, pretože v Spojených štátoch obchodovanie s klonovaným mesom už bolo uvoľnené, bolo e, schválené. V prípade, že nebudeme mať žiadne stanovisko, tak je tu riziko, že neobmedzeným spôsobom e, bude e, zaznamenať takto príliv takéhoto mesa na európske trhy a chcem, aby bol parlament tak silný vo svojej pozícii, ako tomu bolo posledné 3 roky. Nemôžeme teraz e, si dovoliť na poslednú chvíľu nejaké nepríjemné prekvapenia, pretože si myslím, že musíme e, jasný signál e, vyslať smerom na spotrebiteľov, prečo nechceme klonované meso. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Liotár. Naozaj ste, tak povedať, s veteránkou, kolegyňou, veteránkou, veľmi skúsenou kolegyňou a viete, že na začiatku rozpravy máte 4 minúty a na konci e, máte 2 minúty. Vo všeobecnosti. Čiže ak na začiatku rozpravy vyčerpáte 6 minút, tak potom na konci máte pár sekúnd na zakývanie ľuďom v snemovni. Čiže mali by ste naozaj si rozdeliť ten čas, aby vám ostali tie 2 minúty na konci. Ale teraz vy, e, poprosím komisára Daliho, aby E, zareagoval na správu a na tie úvodné slova zo strany spravodajkyne. Takže za komisiu pán Dali, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, ctení poslanci, v marci minulého roku parlament hlasoval o návrhu o nových potravinách v prvom čítaní. Mnohé pozmenujúce a doplňujúce návrhy, ktoré prešli, vytvorila rada a v marci tohto roku parlament súhlasil s jej stanoviskom. Stanovisko rady vychádza zo zásady, že ak ide o nové potraviny, treba najprv schváliť tieto produkty, aby ubezpeč- sa ubezpečili spotrebitelia, že sa pri ich výrobe rešpektuje životná pohoda zvierat a životné prostredie, ako aj to, že sú pot- nové potraviny bezpečné. Navrhovaný text zrýchli proces schvaľovania v Európskej agentúre pre bezpečnosť potravín a lehoty, stanovuje lehoty pre každú fázu tohto schvaľovacieho procesu. Posudzovanie potravín prichádzajúcich z tretich krajín tiež spadá pod tento text. Som veľmi rada, že parlament ukazuje ochotu zrýchliť, zjednodušiť proces schvaľovania takýchto potravín. Komisia berie na vedomie, že treba riadne označiť všetky potraviny, ktoré pochádzajú z takýchto zdrojov. Kým ukončíme rozpravu o tomto texte, treba vziať do úvahy aj nové ustanovenia Lisabonskej zmluvy, najmä tie, ktoré sa týkajú adaptovania definícií o nanomateriáloch. Som si istý, že vyvážené riešenie je možné nájsť a schválený, vylepšený text, je, mož- je možné k nemu dospieť. Čo sa týka klonovaných zvierat, dôležitosť, ktorý parla- ktorú parlament prisudzuje tomuto e, citlivému e, rozhovoru o týchto záležitostiach a aspektoch, do novembra 2010 je nutné ukončiť túto rozpravu, pretože po nej bude nasledovať legislatívna fáza. A dovtedy treba zohľadniť všetky aspekty, napríklad životná pohoda zvierat počas ich života a ku koncu. A každé opatrenie o klonovaní zvierat majú v sebe zabudované kľúčové aspekty, ktoré tiež odráža táto správa. Táto správa, jej text sa snaží identifikovať vyvážené riešenie, ktoré by sa potom neskôr dalo efektívne implementovať. Táto správa je istým odrazovým mostikom pre rozpravu, ktorá by mala zabezpečiť súlad všetkých inštitúcií. Chcel by som poďakovať pani spravodajkyni, pani Liotardovej a tieňovým spravodajcom na, za cennú prácu, ktorú odviedli na tomto legislatívnom počine. Teším sa na názory ctených poslancov. Ďakujeme pekne, pán komisár. A teraz prejdeme k rečníkom, ktorí sa prihlásili do rozpravy za skupiny v parlamente. Teraz dostane slovo pani Pilar Ayuso. Pochádza z tej istej časti Španielska ako ja. Boli sme kolegovia aj v Národnom parlamente a som veľmi rád, že ja jej môžem udeliť teraz na dve minúty slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Je pre mňa potešením, že ste mi dali slovo. Vážený pán komisár, je to veľmi dôležitý tá právna norma pre spotrebiteľov aj pre priemysel vyrábajúci potraviny. Keď hovoríme o nových potravinách, a ako už predoslali moji predrečníci, je tu kontroverzia týkajúca sa mesa sklonovaných zvierat a ich potomstva. Nede tu o klonované zvieratá ako také, len o klonované zvieratá ako také, ale aj o ich potomstvo tu ide. Nebolo možné venovať niekoľko odstavcom aj prelomovým novým technológiám klonovania a všetkých techník, ktoré s týmto súvisia. Komisia súhlasila, že odprezentuje legislatívny návrh, a tam odpovie na všetky tieto podnety a obavy. A keď hovoríme o mese sklonovaných zvierat, budeme čakať na komisiu, kým niečo navrhne? Ja si myslím, že komisia by iniciatívne mala prísť s návrhom a potom by sme my, poslanci parlamentu, mali e, poskytnúť svoj názor na tento text a dať najavo, či súhlasíme so stanoviskom komisie alebo nie parlamente sú na túto tému rozdelené názory, protichodné názory a najmä čo sa týka nanomateriálov. Určite potrebujeme lepšie zadefinovať nanomateriály, ako máme zadefinované doteraz. Nie len preto, že treba vziať do úvahy nové vedecké štúdie a materiály, ktoré sa jednoducho stávajú organickou súčasťou potravín, ale preto, najmä preto, že zdravie by mala byť najvyššia priorita pre nás poslancov. Ďakujem za váš príspevok. Ďakujem pekne. Ja som myslím, že neuviedol, pani, pani poslankyňa, že ste budete hovoriť za EPP. Takže teraz eh, si vypočujeme pani eh, Sajbu na 3 minúty za socialistov. Ďakujem pekne, pán predseda. všetkým by som chcela poďakovať spravodajkyni za jej prácu aj za to, že s nami dobre spolupracovala v dôležitých otázkach našou politickou skupinou. Eh, naša najväčšia obava sa týkala predovšetkým potravín, ktoré by mohli pochádzať z klonovaných zvierat. Eh, výskum o, o dôsledkoch spotreby takýchto E, takýchto potravín ešte nie je dostačujúci alebo nemá poskytujú dostatočné dôkazy, že či to je bezpečné. A nedostatok e, znalostí, teda takých dopadov či účinkov takýchto um, potravín na, na človeka. Nás vlastne toto všetko vedie k tomu, že máme pocit, že ešte využitie klonovaných zvierat nie je ešte overené. Ďalej, čo sa týka potravín, ktoré sa vyrábajú prostredníctvom nanotechnológií alebo obsahujú nanolátok. A takisto ani účinky nanolátok na ľudské telo tiež nie sú zatiaľ dostatočne známe, takže musíme zabezpečiť, aby spotreba bola bezpečná. A preto by sme mali podporovať rozvoj takých e, e, technik, alebo EFSA by mala takéto techniky ešte preskúmať, prvne ešte udelí e, súhlas s predajom Jednoducho mali by sme byť príliš oboz, alebo dostatočne obozretní, až kým úplne nepoznáme, aký je dopad e, na ľudské telo a na životné prostredie. Takisto podporujem takisto aj všetky požiadavky o označovaní a uvádzaní informácií, pretože spotrebiteľ by mal predovšetkým vedieť, že čo teda konzumuje, ale prvá podmienka potravín je, že to musí byť bezpečné. Samozrejme, že ide aj o e, z právne zaobchádzanie s zvieratami a to by som tiež chcela, naša politická skupina by chcela podporiť. Takisto by bolo treba otestovať aj nové alternatívne metódy a výmenu informácií o využívaní rôznych nových metód, ak by bolo možné teda um, zabrániť um, skúškam na zvieratách. Rozhodnutie parlamentu bolo jasné už od prvého čítania a správa bola schválená veľkou väčšinou vzhľadom k tomu, že rada nebola ochotná pristúpiť na kompromis o klonovaných eh, pot, alebo potravinách sklonovaných zvierat, tak je pravdepodobné, že parlament príjme pevné stanovisko. My zastupujeme občanom, zaujímavým občanov, ale to nesmieme zabúdať predseda. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, hovorí pán predseda. Teraz by som dal slovo pani Parvanovej za politickú skupinu ALDE. Máte dve na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, milí kolegovia. Ja by som chcela takisto vyjadriť svoje poďakovanie pani spravodajkyni a takisto v mene našich, našich tieňovej spravodajkyne by som chcela sa dotknúť hlavných bodov, ktoré boli schválené vo výbore. Tak ako podal pani kolegyňa, hlavný eh, ešte hlavná otázka, ktorá ešte zostala, je otázka klonovania, kde zatiaľ e, neboli zatiaľ identifikované nejaké bezpečnostné obavy, ale ešte stále napriek tomu existujú určité obavy, aj takisto sú tu určité etické otázky. Preto by sme chceli vylúčiť e, spotrebu mesa, ktoré bude produkované z klonovaných zvierat a chceli by sme teda obmedziť aj pôsobenie tejto, e, tohto nariadenia a chceli by sme, aby komisia predložila e, návrh, e, návrh nariadenia, ktorý by obsahoval tieto otázky. Takisto, mm, keby sme e, ne, takisto nie je možné teda, kým nebude aj kým nanotechnológie nebudú dostatočne preskúmané a nebude to takisto prediskutované riadnym spôsobom aj v parlamente a nebude k tomu pripomienkovanie verejné, tak nebude môcť e, niečo také vstúpiť do platnosti. E, v rámci nanopotravín musíme zabezpečiť, aby žiadne potraviny, ktoré obsahujú nanolátky, nebudú uvádzané na trh, pričom e, prvnež teda boli k dispozícii všetky dopadové štúdie štúdia schválené. Všetko by malo toto zabezpečiť eh, EFSA spolu so všetkými zúčastnými stranami za pomoci členských štátov a parlamentu. Okrem toho otázka transparentnosti je podstatná pri tý, v tomto materiáli, pretože musíme zabezpečiť verejný prístup k údajom, eh, na ktorom, pretože to sú, nie je to iba o verejné peniaze, ale je, súvisí to hlavne s posudzovaním rizik, čo súvisí s príslušnými platnými medzinárodnými dohovormi a zmluvami. To znamená, že neslobodno pre, porušovať prístup k údajom, pokiaľ ten žiadateľ bude s týmito dátami zaobchádzať podľa predpisov. Takisto by som chcela zdôrazniť celkovo, že naša mm, rozpráva na zmierovacom mm, výbore buď, musí viesť po jasnému textu, ktorý bude dobrý pre našich občanov. Predseda, mm, ďakujem pekne. Teraz by som dal slovo pánovi Stajsovi na 4 minúty. Ďakujem pekne keď v roku 1999 bol komisár prvýkrát eh, zvolený, tak jedna z prvých diskusí, eh, ktorú sme viedli spolu, sa týkala potravinovej bezpečnosti. Boli sme vtedy v Belgicku a práve vtedy zúrila potravinová kríza. Eh, a, vtedy komisia navrhla Bielu knihu, Bielu knihu o potravinovej bezpečnosti, ktorá obsahovala asi 83 rozdielnych opatrení, ktoré mali zagarantovať bezpečnosť potravín v európskom priestore. 11 rokov potom môžeme byť naozaj hrdí na tú prácu, ktorá bola odvedená. Asi 90% tejto práce alebo cieľov bolo naozaj aj realizovaných. Je ešte niekoľko vecí, ktoré sú otvorené. A to je práve to, čo bolo povedané a čo chceme v tejto fáze preskúmať. Akým spôsobom budeme teraz s týmito produktami a novými typmi, novými potravinami nakladať? To sú potraviny, ktoré vznikajú na základe nových eh, produkčných technológií, ktoré pred 15. majom 1997 roku ešte neexistovali Pôvodný návrh komisie e, z roku 2008 bol návrhom, ktorý e, chcel dosiahnuť celú sériu e, znešených cieľov, no, samozrejme ochrana spotrebiteľa, zdravia spotrebiteľa, takisto chcel stanoviť a vytvoriť rozumný internetný trh s potravinami. Pani spravodajkyňa počas posledných troch rokov naozaj odvedla vynikajúcu prácu, veľmi dobre spolupracovala s tieňovým spravodajcom, veľmi dobre spolupracovala aj na výbore pre bezpečnosť a zdravie aj počas španielského predsedníctva. V prvom čítaní sa aj podarilo naozaj získať e, veľkú väčšinu za svoj názor. Väčšinu, ktorú e, dosahujú ostatní len ťažko. 680 asi poslancov podporilo jej prácu, jej iniciatívu a to je naozaj e, veľmi dobrý výsledok. Pán komisár Lobrada nie je prítomná, ale každopádne ten názor ktorý bol podporený, je veľmi silný. Pokiaľ ide o klonované zvieratá a ich e, potomkov alebo potomstvo, e, toto sú veci, ktoré by nemali spadať do rozsahu pôsobnosti. E, my chceme viac ako len správu, pán komisár. My chceme od Európskej komisie návrh legislatívy. Frakcia zelených by chcela zájsť ešte ďalej. A my tvrdíme, že by sme chceli zaviesť moratórium pre takéto typy potravín. Chceme, aby komisia veľmi rýchlým spôsobom e, predložila legislatívny návrh a naozaj na toto e, tlačíme, na tom nástojíme. A aj to, čo povedali tí predrečníci, tak je to v e, linii s tým, čo my tvrdíme. Je to veľmi nástojčivé. Rada bohužiaľ nie je prítomná a len málo prebila z našich návrhov v rámci prvého čítania. Je jasné, že rada sa pomerne zdráha pristúpiť k riešeniu tohto problému, to konštatujem spolutovaním. A naozaj je škoda, že sa to takto deje, pretože e, diali sa veľa neformálnych stretnutí počas posledných mesiacov, ale nedošlo k žiadnym formálnym krokom a naozaj sme teraz nútení e, realizovať to formou druhého čítania. Musíme sa viac zomknúť a musíme zabezpečiť, aby v súčinnosti s radou sme e, pokročili v tejto veci. Preto by som chcel e, spolu s celou e, mojou skupinou podporiť e, túto iniciatívu spravodajkyne. Fakt, že z prvého čítania chceme prebrať tak veľa pozmeňujúcich návrhov, ako aj celú tú, celý ten postup alebo celý návrh, ktorý sa týka klonovaných zvierat, to všetko podporujeme a ja dúfam, že toto posolstvo po hlasovaní veľmi jasne prejde a bude komunikované smerom na radu a že sa dopracujeme k takémuto konzultatívnemu E, rozhovoru konštruktívnemu a že aj zo strany komisie budú predkladané ďalšie správy, ktoré neskôr sa pretavia do legislatívnej podoby. Potrebujú to európsky občania aj strželajú. Ďakujem pekne, pán Stejs. A teraz za EFD skupinu. Pani Rozbach nájde po minútu. Ja chcela by som poďakovať pani Leotard za celú jej prácu. Mm. Osobne sa veľmi zaujímam uh, správa spotrebiteľov na informácie o potravinách, o všetkých potravinách a táto otázka tých nových potravín a nových prísad a ochucovadiel kto všetko a otázka obsahu nanolátok, kto to všetko môže mať vplyv, alebo otázka, či to všetko môže mať vplyv na naše zdravie, áno. A v otázke právnych aktov potrebujeme určite na európskej úrovni mať nejaký európsky právny akt, um, pretože nanotechnológie a nanolátky sa využívajú v potravinách už um, v iných častiach sveta, ale kto vlastne o toto má záujem? Je to priemysel, ktorý chce predávať viacej výrobkov, alebo sú to spotrebitelia, Neverím, že spotrebitelia by to boli. Ja si myslím, že spotrebitelia by, by chceli mať dobré potraviny vo svojich supermarketoch a chcú eh, mať jasne, jasno v tom, že čo tieto potraviny obsahujú a v mojej krajine si stále viac a viac ľudí vyberá práve organické potraviny eh, s príslušnými prírodnými látkami a nie a rôznymi eh, umelými látkami. Takže by som takisto chcela poďakovať aj pánovi Dalimu k tomu, čo povedal a v Európe Eh, určite to zvládneme aj bez eh, klonovaných výrobkov v mojej krajine je nás 5,5 milióna a produkujeme 25 miliónov eh, pra, ošípaných a 100 miliónov kurčiat bez klonovania. Ďakujem pekne, takže dokončíme túto časť rozpravy, že dostane ešte teraz za politické skupiny dostane slovo pán Tá na sesku za nezaradených. Ďakujem pekne, pán predseda. Potraviny, ktoré sa získavajú využitím nanotechnológií, musia byť e, najprv posúdené z hľadiska rizik ešte predtým, než sa dostanú na trh. To isté platí aj o potravinách e, z klonovaných zvierat a ich potomkov. Toto nariadenie e, sa snaží sa, alebo Predovšetkým cieľom tohto nadenie je chrániť ľudské zdravie. Isté, že tieto nové potraviny vyzerajú také, akých ste, sní, akých ste možno ešte ani nesnívali, sú krásne, farebné a podobne, ale skutočnosť vonkoncom nie je takáto farebná, oveľa e, e, menej farebná. A využitie mm, e, nanotechnológií bez, výhodno, bez akéhokoľvek hodnotenia, to by bolo nebezpečné. Takže je potrebné um, Avšak každodenne sme svedkami nových, e, nových objavov a mnohé mohli by viesť k tomu, že by sme mohli odstrániť hlad na guli, ale to ešte neznamená, že by sme mali teraz prestať myslieť na bezpečnosť nás aj v budúcich generácií. Niekedy máme pocit, že hovoríme stále o nových potravinách a klonovaných zvieratách už po stovky, stovky rokov a že dokážeme žiť aj bez nich, ale chcel by som vám pripomenúť, že technológie, ktoré sa využívajú, ešte stále sú len v experimentálnej fáze a ste ochotní dávať takéto potraviny svojim deťom? Predseda, ďakujem pekne. Teraz e, bude pán Peter Líze za EPP jednotlivých rečníkov. Sme teda ukončili politické skupiny. Na dve minúty. Peter Líze. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, drahé kolegyne, kolegovia. Aj z mojej strany najskôr poďakovanie pani Liotard, e, skupina EPP ju nedokáže podporiť o všetkých bodoch, pretože pridám na látky, pokiaľ ide o e, zvieratá, e, ktoré dostávajú ako krmivo, e, krmivo, ktoré pochádza z geneticky modifikovaných zdrojov, tak tam máme iné, iný názor, ale odviedla každopádne dobrú prácu. Takisto ďakujem tieňovej spravodajkyni Pilar Ajúzo, ktorá odvedla veľmi dobrú prácu, ale ako už naznačila, viedli sme na skupine diskusiu plnú kontroverzií, hlavne pokiaľ ide o meso sklonovaných zvierat ja však e, som rád, že väčšina z EPP sa viedla proti takémuto mesu sklonovaných zvieratách a zajtra to takto aj odhlasujeme ako skupina bez ohľadu na názory niektorých jednotlivcov, ktorí majú iný, iný pohľad. Toto bolo veľmi dôležité aj z pohľadu teda diskusí na e, frakcii. E, naši experti na polnospodárstvo nepovažujú za dôležité, aby sme mali takéto meso na trhu sklonovaných zvierat, aby sme teraz zabezpečili nejaké, nejaký do, dostatočný, dostatočnú ponuku E, pokiaľ ide o etické e, dôvody alebo etické dôsledky, tak e, je tam istý prienik aj s klonovaným ľudí a to je určite veľmi sporné. Väčšina ľudí sa vyjadrila v istom prieskume alebo barometri, že je proti. A takisto intuitívny pocit môj je taký, keď sa pozrieme naozaj veľmi a oboznáme sa s názorom EFSA, tak nemôžeme dospieť k inému stanovisku, len že je to príliš stále otvorené, že je tam veľa otáznikov a že to nie je jednoznačné. Ale čo je najdôležitejšie je aspekt ochrany zvierat, to vraví EFSA, ako aj NGE, e aj mnohé iné inštancie. Klonované zvieratá e, trpia. Asi len 10 e, tých embryí e, sa dostane do štádia pôrodu a potom zomiera jedna tretina do tretieho mesiaca a zomiera z veľkých múk a bolesti. Trpia rôznymi chorobami a ochrana zvierat nie je nejakým voliteľným princípom, ktorý by sme si mohli buď uplatňovať alebo nie. E, presne takto sme to povedali, nemôžeme príjmať legislatívu, ktorá by bola v rozpore s ochranou práv zvierat a preto by sme sa chceli v takýchto intenciách vyjadriť. Ďakujem pekne. Teraz na dve minúty pán Ja, danke, herr Präsident, herr Kommissar, liebe... Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár, drahé kolegyne, kolegovia E, vyzerá to v podstate, v podstate rovnako na zasadnutiach skupín. Aj u nás prebehla veľmi zaujímavá e, diskusia plná kontroverzií, pokiaľ ide o toto nariadenie, ale veľká väčšina sa domnieva, e, že zajtra budeme súhlasiť so spravodajkyňou a že vyšleme jasný signál smerom na komisiu a na radu. Myslím si, že je tu konsenzus. Pán komisár, vy ste to sám povedali. Pokiaľ ide o nové potraviny, je tu e, nevyhnutnosť predbežného schválenia alebo predschválenia, skôr ako sa dostanú na trh a ja vyslovene súhlasím aj s tým, že potrebujeme e, postup centrálneho schvalovania a nemôžeme to nejakým spôsobom fragmentovať, mať 27 rozdielných schvalovacích postupov, to by sa nedalo zlúčiť s myšlienkou vnútorného trhu ani takisto e, s princípami ochrany zdravia a bezpečnosti potravín sú tu nové technológie, ktoré vstupujú na trh s potravinami, to už zaznelo, sú to nanotechnológie, geneticky modifikované potraviny. A línia v e, tejto snemovni je taká, že máme byť opatrní, skôr ako naozaj nie sme oboznámení so všetkými údajmi a nie sme si úplne istí, že naši ľudia, teda spotrebitelia, dostávajú naozaj e, potraviny, ktoré nie sú nebezpečné a tie nakupujú teda v tých supermarketoch a neskôr si ich pripravujú ako pokrmy pokiaľ je o nanomateriály a e, geneticky modifikované, tam nie sme vyslovene e, proti, chceme e, mať možnosť, chceme zachovať možnosť voľby, ale treba to každopádne označiť v prípade, že potraviny obsahujú takéto materiály. Dúfam, že komisia na budúci týždeň, keď bude hovoriť o nanomateriáloch, zadefinuje alebo vypracuje dobrú definíciu a možno dokonca príjme právnu úpravu tak, aby sme mali viacej viacej informácií, viacej kontextu, pokiaľ ide o nakladanie s takýmito materiálmi. A bol by som rád, keby e, komisár vyňal tú časť, ktorá sa týka klonovaných e, zvierat. Tým pádom e, by sme dali priestor upraviť právne tie veci, ktoré nie sú tak kontroverzné. Preto chcem poprosiť, aby pred koncom zmerovacieho konania bolo prijaté rozhodnutie, ktoré e, podporí e, vlastnú právnu úpravu pre klonované, sklonovaných zvierat. Ďakujem, pán Lajnen. A teraz pán Rossi, minútu. Právna norma, ktorá sa týka nových potravín, pozostáva zo zoznamu produktov, ktoré sú už teraz možné propagovať a umiestňovať na trhoch VÚ. E Takéto potraviny však musia splňať potraviny, pravidla o bezpečnosti potravín, a to sa týka aj všetkých zložiek týchto potravín, ktoré sú importované. Musíme zabezpečiť, že nebudeme mať na trhoch potraviny, ktoré by sa vyhli takejto kontrole a ktoré by nesplňali spomenuté pravidla. Čo sa týka zoznamu potravín, je tam aj meso z klonovaných potravín. Nikto z nás to rád nevidí, obávam sa, a dúfam, že komisia veľmi rýchlo príde s návrhom, ktorý by dostatočne ošetril označovanie a vysledovateľnosť klonovaného mesa v potravinách, pretože nie sme za to, aby meso bolo vždy len z neklonovaných zvierat. Ďakujem pekne za, mo- za možnosť dať vám príspevok. Veľmi pekne ďakujem, hovorí pani Grosetetto. Potraviny, ktoré sú dovážané do Európskej únie zvonka, by mali byť starostlivo preskúmané a prekontrolované. A v, my sme te, takýto prelom nevideli. Prelom by sme mohli, prelomom by sme mohli nazvať len to, ak by takéto potraviny sa mohli dostať do EÚ e len vtedy, keď ich producenti by dodržiavali také isté prísne potravinové pravidlá ako u nás v EÚ, napríklad v Maďarsku. Musíme veľmi jasne stanoviť princípy a zásady, ktorými sa bude riadiť dodávanie takýchto potravín na trh len ak všetky štandardy bezpečnosti potravín a životnej pohody zvierat budú garantované pri takýchto dovozových potravinách, len vtedy môžeme povoliť ich dovoz do EÚ. Prelom, ktorým som spomínala, súvisí aj s geneticky modifikovanými potravinami, ktoré dodnes nie je povinné označiť ako GMO, Musíme zabezpečiť, že bezpečnosť potravín je absolútna priorita. Apelujem na vás, aby ste vzali do úvahy záujmy poľnohospodárov a výrobcov potravín a nepodporovali ich konkurentov. Ďakujem za váš príspevok, hovorí predseda. A až teraz pani Grostet, dve minúty. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Dnes hovoríme o právnej norme, ktorá má mimoriadnú dôležitosť, pretože sa týka nových potravín a technologických inovácií, ktoré sú veľmi dôležité pre, pre sektor výroby potravín a zároveň je to veľmi dôležité pre spotrebiteľov. Isté, že existujú aj dobré aspekty nových potravín, niektoré z nich sú dokonca zdrav, zdravšie, ale sú tu aj citlivé otázky uvádzania mesa a výrobkov z klonovaných zvierat na trh a nielen z klonovaných zvierat, ale aj ich potomstva. Takáto právna norma by však mala zastávať úplný zákaz takýchto produktov. Ide tu však o istú ideológiu, ideologické hľadisko. Európska komisia navrhla, text, z ktorého nie je jasné, či budú zakázané alebo nebudú zakázané, ale nesmieme byť populistami v takejto citlivej téme. Potrebujeme dostatočne podložiť argumentami to, čo predkladáme. Nepríjmajme vágne stanoviska, ktoré nie sú dobre zadefinované pri takýchto zložitých témach, ktoré treba skutočne dôkladne preskúmať. Myslím si, že sa treba držať e, princípu obozretnosti a princípu postaviť naše argumenty na vedeckých základoch a nie na ideológii. To isté sa týka posudzovania rizik. Pred niekoľkými desaťročiami, ak by sme boli, aplikovali princíp obozretnosti, nikdy by sme sa neboli dopracovali k tomu, že sto, stovky ľudí, mm, sto tisíce ľudí nie, nie je možné liečiť, pretože sa takéto niečo neošetrilo. To isté sa týka nanočastíc, to isté sa týka e, semena bíkov, ktoré dnes sa môže umiestňovať voľne na trh v EÚ. Potomstvo klonovaných zvierat už je na európskom trhu rovnako. Myslím si, že žiadne konkrétne zvieratá nesmieme ako také vylúčiť. My pre, predovšetkým musíme mať na zreteli bezpečnosť všetkých potravín a parlament bude mať dosť času, aby viedol rozpravy na túto tému a opravil text zásadným spôsobom. Ďakujem, pani Grostet. Pán Schnellhardt, dve minúty. Vážený pán predseda, dámy a páni, vážený pán komisár, na začiatok tohto procesu som si položil otázku, či potrebujeme novú právnu normu, ktorá sa týka nových potravín. Nemáme už dostatok e, pravidiel a úprav, ktoré sa týkajú oblasti potravín. Áno, myslím, že potrebujeme takúto úpravu, ale predovšetkým z pohľadu nášho snaženia e, znižovať e, byrokraciu považujem za pomerne kritický tento dokument v rámci druhého čítania. Keď už riešime otázku nových potravín, tak naozaj by sme sa mali zaoberať úpravou, ktorá bude platiť len pre tieto nové potraviny keď e, spravodajkyňa e, v rámci toho e, druhého čítania opäť zakomponovala všetky tie pozmeňujúce návrhy z prvého čítania, tak potom sa dostávame k právnej úprave, ktorá je veľmi široká a komplexná a myslím si, že takéto rozhodnutie treba zamietnúť. Etické úvahy, ktoré už boli viackrát vyjadrené, ktoré boli pertaktované a takisto aj zamietnuté, tak Myslím si, že nie je dobré opäť to tam eh, dávať a spôsobuje to len zmetok pre verejnosť. Pokiaľ ide o nanotechnológie, sú to nové postupy, ale mali by sme sa mať na pozore pred tým, ako eh, vyvolať sa teda chyby, ktorá už bola spáchaná v minulosti, nejakým spôsobom zamietnúť eh, túto novú technológiu. Myslím, že nemôžeme sa obrániť postupom nových technológií. Vypočuli sme si prednášku eh, predstaviteľa eh, potrebného sektora, ktorý hovoril o nanotechnológiách a Eh, bolo neuveriteľné aj z mojej strany vypočuť si, aké sú tam pokroky, aké veci sú už v dispozícii a myslím si, že takéhoto človeka by sme mali pozvať na zasadnutie výboru a potom eh, by sme nepočuli len argumenty, ktoré hovoria, áno, musíme ešte veľa skúmať, určite to je potrebné pri nanotechnológiách, ale tie šance a príležitosti, ktoré sa tam otvárajú, sú úžasné a naďalej by sme to mali využívať a posúvať to vpred. Pokiaľ ide o klonovanie zvierat, eh, dámy a páni, tam chcem pripomenúť, že Lisabonskou zmluvou sme sa explicitne zaviazali k tomu, aby sme že budeme teda chrániť blahobyt a e, blaho zvierat a že vo všetkých e, legislatívnych úpravách budeme ho patrične a plne zohľadňovať. A preto som rád a potešený, že pán komisár e, vyjadril pripravenosť predložiť nový dokument tejto téme a naozaj s napätím očakávam, čo konkrétne bude predložené. Každopádne ďakujem za to, že ste ma vypočuli. Ďakujem, pán Schnellhardt. A teraz kolega Antonescu, minúta a pol kolegyňa Antonesku. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Revidovanie tejto právnej normy má zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti a ochranu spotrebiteľov, ochranu životného prostredia a životnej pohody zvierat. Pričom by sme sa mali správať podľa zásady obozretnosti. Čo sa týka bezpečného mesa sklonovaných zvierat, tieto zvieratá trpia chorobami a predčasným starnutím a ani vedci samotní nevedia, aké rozdiely sú medzi zvieratami, ktoré sú vyšľachtené tradičnými postupmi a vyklonovanými zvieratami. Väčšina klonovaných organizmov neprežije alebo zomrú predčasne, teda nie sú to životo, životoschopné zvieratá. Iba jeden pokus zo 75 dopadne dobre. Zatiaľ tieto technológie sú príliš nebezpečné, aby sa využívali pre ľudí. Je to dôležitá etická otázka, morálna otázka a myslím si, že sú tu isté dôsledky, morálne dôsledky a mali by sme počúvať tento hlas, aby sme sa neohrozili. Klonovanie pre výrobu potravín sa nedá nejako opodstatniť a preto by sme mali zakázať takúto smernicu, takúto, takýto text. Ďakujeme. Minúta a pol, ďalší rečník, kolega Fielner. Ďakujem pekne. To, čo ja mám na tanieri, to určite nie je to, čo mali moji rodičia. Prečo je to tak? Oni naozaj mali iné, iné zloženie potravín, iné veci jedli e, v porovnaní povedzme ešte s ich rodičmi a to je dôsledok e, vývoja e, bez ohľadu na to, že naďalej musíme zabezpečiť život na našej, našej planéte a toto je vec vývoja, teda je jasné, že to, čo ja mám na tanieri, nemali na tanieri moji rodičia, nemôžeme e, nejakým spôsobom paušálne zakázať nové potraviny. Sú tu ale tri e, princípy, tri zásady, ktoré je nevyhnutné e, dodržiavať. Poprvé, tá legislatívna úprava musí bazírovať na vedeckých dôkazoch a na analýzach Nemôže to byť otázka nejakej, e, nejakej osobnej chuti alebo nejakých záujmov iných. Naozaj musíme e, privítať nový vývoj, nemôžeme sa brániť e, proti novým veciam. Po druhé, musíme zabezpečiť, aby naše potraviny boli bezpečné, pretože spotrebitelia sa otočia chrbtom novým potravinám v prípade, že nebudú mať pocit dostatočnej bezpečnosti pretože bezpečnosť je to, čo si želajú najviac. A po tretie, a nakoniec na záver musíme zabezpečiť, aby takýto argument proti novým potravinám eh, neviedol k eh, vytváraniu nových obchodných bariér. Musíme zabezpečiť, aby to boli bezpečné produkty, ktoré len tak paušálne neodmietneme a ktoré naozaj budú aj podložené dobrými a validnými výsledkami vedeckými. Kolega Klas, para su intervencia. Ďakujem, pán Fielner. Pani Klasma tiež eh, minútu a pol. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán komisár a drahé kolegyne, kolegovia. Nové potraviny, potrebujeme teda aj nové úpravy a okrem ochrany spotrebiteľov sú to naozaj etické otázky, ktoré e, boli predostrené v tejto súvislosti. Tu na e, prvom mieste, e, ako ukazuje aj dnešná rozpráva večerná, je práve otázka mesa sklonovaných zvierat. Máme dostatok zásobovania, pokiaľ ide o potraviny. Čiže nie je dôvod nejakým spôsobom utekať sa teraz k mesu sklonovaných zvierat. Určite Nemusím e, vopred odsúdiť takéto meso ako zdraviu škodlivé, ale nie je možné vylúčiť všetky rizika. Nie sú spolahlivé dôkazy o tom, akému utrpeniu boli vystavené zvieratá. Čo už však je teraz dokázané, štatistiky to takisto potvrdzujú, e, takéto klonové zvieratá trpia chorobami a umierajú chore. Toto je naozaj zásah do, do, do, do, do do istých etických oblastí a tu potrebujeme jasné politické rozhodnutie. Nie je možné, aby eh, klonované zvieratá sa dostávali do potravinového reťazca. Potrebujeme konzistentnú a jasné posolstvo e, smerom na komisiu a potom aj smerom na obyvateľov. Ďalšia dôležitá časť tejto právnej úpravy sa týka nanotechnológií. Na to, aby bola vytvorená vysoká miera ochrany pre spotrebiteľov a takisto právna istota pre jednotlivé časti tohto, tohto sektora. Potrebujeme dobrú definíciu nanotechnológií, ktorá sa nebude týkať len e, nových e, potravín, ale e, ktorá sa bude týkať aj smernice o potravinách, o, teda smernice o kozmetických prípravkoch a o ďalších veciach. Chcem preto apelovať na komisiu, aby čo najskôr predložila legislatívny návrh v tomto ohľade. Ďakujem pekne. Turno con la intervención por un minuto de la señora Ronzulli. A v závere budeme mať teda pani Roncu Lili na 5 minút. Sí, grazie, prezidente. O... Ďakujem pekne, pán predseda. Už väčšina ruských občanov si nemyslí, že e, klonovanie zvierat e, je dobré po potraviny a 6 z 10 sú presvedčení, že nikdy nebudú e, konzumovať potraviny, ktoré pochádzajú z takýchto prevádzok. Takže myslím si, že to preukazuje, aký odpor je u spotrebiteľov k uklonovaniu na produkciu mesa. Keď hovoríme o spracovávaní mesa, a spracovávaní potravín, pričom sa využíva meso z klonovaných zvierat, tak e, niektorí možno povedia, že je to zaujímavá možnosť voľby, ale e, nie je napríklad, nie je to iba o meso, ale napríklad môžu byť ešte aj mlikarenské výroby, výrobky z takýchto zvierat, takže e, toto všetko je ešte veľmi otvorené a nie sme si istí, že či klonovanie zvierat e, pre potraviny je bezpečné pre ľudské zdravie a okrem toho aj samotné zvieratá veľmi, veľmi veľa trpia v samotnom tomto procese existujú po farmy, ktoré, ktorým sa podarilo vyprodukovať vynikajúce výrobky aj bez klonovania. Takže ak máme takéto možnosti, tak eh, ako my v Stredomorí, tak myslím si, že argument hovorí sám za seba predseda. Teraz eh, prejdeme k, k Catch k spontánej rozprave. Vy viete, že vo všeobecnosti dávame slovo piatim rečníkom, ale ja som obdržala sedem požiadaviek o slovo. Ale viete, že máte zároveň iba jednu minútu na to, aby ste sa vyjadrili, potom vám bude mikrofón odpojený. Pani Kostinger. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem spravodajkyni za odvedenú prácu. Je naozaj vydané, že takouto, takýmto nariadením o nových e, potravinách konečne upravujeme túto oblasť, e, kde bola ešte mezera. Tým pádom e, zabezpečíme vysokú mieru ochrany. Etické a zdravotné aspekty sú vlastne argumentami proti mesu sklonovaných zvierat. Polnohospodársky sektor produkuje veľmi kvalitné potraviny permanentne e, e, je investovaných veľa prostriedkov a do zvýšenia kvality polnospárskeho sektora a to všetko je realizované hlavne v oblasti potravín. E, je nevyhnutné opierať sa o princíp prevencie. Pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok potravín, tá je zabezpečená, nie je nevyhnutné utiekať sa k nejakému mesu sklonovaných zvierat. Signora Kadenbach. Ein herzliches Dankeschön. Ďakujem veľmi pekne spravodajkyni a veľká prozba na komisiu. Tie apely, ktoré dnes zazneli, prosím, eh, berte ich vážne. Potrebujeme nové nariadenie, aby sme eh, nové potraviny na trhu eh, dokázali bezpečne prezentovať. Určite nepotrebujeme klonované meso. Z viacerých dôvodov nepotrebujeme meso z klonovaných zvierat. Aj spotrebitelia zamietajú takéto produkty na jednej strane sa to prezentuje ako zdroj paniky, na druhej strane sa to e, snažíme podložiť aj e, vedeckými argumentami. Ja som ale presvedčená, že pokiaľ to vedecky nie je úplne e, dôkladne podložené, ktorá, a, a teda, že by povedali, že je tu úplná nezávadnosť takéhoto mesa, tak potom by sme mali skôr vyslovať pochybnosti, pokiaľ ide o používanie takéhoto mesa. Nemyslím si, že tým vidíme v ústretí len spotrebiteľom, ale takisto vidíme v ústretí aj v polnospodárskom sektoru. Tiene palabra ahora Ďakujem. Teraz má slovo pani Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o používanie nanomateriálov v potravinách, tomu by som sa chcela vyjadriť, pretože pokiaľ ide o tento aspekt, tak tam je veľká neistota, ktorá panuje medzi spotrebiteľmi. Aj Európsky e, úrad pre potravinovú bezpečnosť sa domnieva, že súčasné e, vedecké poznatky nie sú dostačujúce na to, aby jednoznačným spôsobom zodpovedali na E, otázku poskytovania, e, teda otázku teda nanomateriálov v potravinách. Nemali by byť teda povolované e, skôr ako prebehnú patričné testy, pokiaľ ide o posúdenie rizika, a tak, aby bola bez nejakých pochyb zabezpečená bezpečnosť potravín. A chcem ešte raz vyjadriť poďakovanie spravodajkým spravodajcovi. Slovo pán Mikolášik. Uh Vážený pán predseda, vážený pán komisár, dali rád by som poukázal na zákaz potravín z klonovaných zvierat a ich potomstva na zákaz umiestňovania na trh. Myslím si, že to je neakceptovateľné nielen z hľadiska trhu s potravinami, ale ukazuje to, ako keby nebol, neboli potraviny v EU dostatočné, čo nie je pravda. Je dostatočné dostatočné, to, čo sa produkuje a nie je potrebné dodatočne klonovať zvieratá. Sú to veľké etické obavy. Myslím si, že ani skupina, ktorá sa zaoberá etikou, nepriniesla presvedčujúce argumenty, aby bola produkcia mesa sklonovaných zvierat opodstatnená. Myslím si, že indikácia súčasných medzier v poznatkoch o tom, čo vlastne znamená mať klonované zvieratá, mať ich potomstvo, nie sú presvedčujúce. Rečníkovi, rečník bol prerušený. A teraz kolik Sinis. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. celá táto záležitosť zákazu mesa, zákazu predaja mesa sklonovaných zvierat na trhu vychádza z Lisabonskej zmluvy z článku 109, potrebujeme naozaj preštudovať vedecky, aké dopady na zdravie bude konzumácia takéhoto mesa mať a čo to znamená pre zvieratá. A takéto štúdie zatiaľ nemáme. Je to veľmi dôležitá téma, ďalšia dôležitá téma nanomateriálov. Ďalej otázka označovania takýchto produktov. Európsky občania sa majú právo vedieť, čo je v potravine, ktorú si kupujú a ktorú konzumujú. Potraviny e, by mali byť produkované akceptovateľným spôsobom. Ďakujeme za príspevok. A teraz pani Diana Doc. Rečnička nepožíva mikrofón. Vážený pán komisár, podľa mňa klonované zvieratá a akékoľvek produkty z klonovaných zvierat a ich potomstva by sa nemali používať na ľudskú spotrebu, konzumáciu. Komisia by mala vziať do úvahy etické záležitosti a ani e, nastoliť také prechodné obdobie, kedy by v Európe malo byť zakázané používať akékoľvek takéto produkty. Nanotechnológie sa začínajú používať celosvetovo pri produkcii potravín. V Európe potrebujeme veľmi dobre overené výskum preskúmané produkty, aby sme si boli istí, že sú vhodné na ľudskú konzum- konzumáciu. Myslím si, že toto je najdôležitejšie pre transparentnosť e, v, celej, v celom reťazci dodávateľov. Všetky produkty v takomto reťazci musia byť bezpečné, označené, otestované takým spôsobom, ktoré nezavádzajú spotrebiteľov. Dodávané výrobky z tretich krajín musia plniť tie isté normy, tie isté štandardy a všetky treba otestovať, aby bolo isté, že sú naozaj bezpečné. Rečničke bolo odobrané slovo a vypnutý mikrofón. A napokon pani Ratová. Vážený pán predseda, ďakujem ako spravodajkyňa pre stanovisko Vimku. Mi je ľúto, že napriek tomu, že toto nariadenie umožní harmonizovaný schvaľovací postup v Únii a prístup na celý jednotný trh, to znamená menej byrokracie, menej finančných nárokov, lepší prístup na trh s tradičnými potravinami z tretích krajín, zlepšenie hodnotenia bezpečnosti potravín a podporu inováciám. Už v prvom čítaní som do svojho stanoviska presadila, že v eticky citlivých prípadoch sa bude vyžadovať stanovisko od Európskej skupiny pre etiku vo vede a nových technológiách. Sporným bodom sú teraz produkty sklonovaných zvierat. Ja osobne ich tiež nepodporujem. Aj označovanie produktov zo zvierat krmených geneticky modifikovanými potravinami. Toto nariadenie sa však pôvodne netýkalo geneticky modifikovaných potravín, čo rieši iná smernica a my by sme mali žiadať komisiu o jej revíziu. Predtým by však mala táto snemovňa povedať, že meso z klonovaných zvierat nepatrí do cieľov našej poľnohospodárskej politiky. Ďakujem a teraz kolega Vestris. Veľmi pekne ďakujem. Mali by sme dovoliť umiestňovanie mesa sklonovaných zvierat na trhy a propagovanie. Ale prečo? Vári nemáme dostatok potravy, nemáme dostatok mesa. V Európe nie je tomu tak. A preto tento argument totálne zlyháva. Ak povieme spotrebiteľom, že si môžu vybrať medzi mesom sklonovaného zvieraťa a mesom z neklonovaného zvieraťa, to by bolo v poriadku, ale pozrieme sa na tieto nové potraviny lepšie. Možno to predstavuje istý vedecký pokrok, ale viete, vedecký pokrok, e, tomu trvá nejaký čas, kým sa presadí a niekedy to trvá veľmi dlho, kým si ľudia uvedomili, že z chleba, ktorý bol napadnutý plesňou, je možné vyrobiť penicilín. To trvalo dlho. A myslím si, že e, riadne podložené vedecké dôkazy, to trvá dosť dlho, kým sa naozaj mikrofón bol vypnutý. Ďakujem pekne za váš príspevok, hovorí predseda. A to bol posledný príspevok v kole Catch the Eye. V spontánnej rozprave nech sa páči pán komisár Dali. Môžete uzavrieť túto rozpravu. Áno, pán predseda, ďakujem, že ste mi dali slovo. Vážení poslanci, rád by som potvrdil svoju podporu nasledujúcim zásadám. Poprvé, nahradenie decentralizovanej procedúry centralizovanou na európskej úrovni. Takéto kontroly by sa vykonávali agentúrou EFSA a tu by kontrolovala komisia. Po druhé, zavedenie procedurálnych postupov, ktoré sa týkajú zásadných usmernení pre nové potraviny a pre potraviny z tretich krajín, aby boli naše potraviny bezpečné a zabezpečné kontroly a ochrana ľudí pred rizikovými potravinami. Po tretie, aby sme podporovali inováciu a zároveň bezpečnosť potravín Treba brať na zreteľ v podstatnených prípadoch ochranu dát o novovyvíjaných potravinách. Potreba vedecky dobre zadefinovaných materiálov, dobrej definície týchto materiálov, ktorá by naozaj odrážala vyvíjajúci sa progres vedy a toto by nemali riešiť politici, ale vedci. Po piaté, mali by sme si vyjasniť fakt, že všetky potraviny, ktoré obsahujú nanomateriály, Treba schváliť prípad od prípadu a európsky občania by sa k tomuto mali mať možnosť vyjadriť. E, po ďalšie, spotrebitelia mu- musia mať možnosť informovanej voľby pri všetkých potravinách, ktoré sa týkajú nanomateriálov a obsahujú ich. Pri klonovaní som si vypočul názory tejto snemovne a treba si hĺbkovo preskúmať, či právna norma o klonovaných potravinách naozaj je v jednej línii pretože rozhodnutie, o ktorom tu hovoríme, by presahovalo rámec takejto právnej úpravy. Čo sa týka klonovania, treba si vyjasniť mnohé veci a aspekty potravín, ktoré sú vyrábané z klonovaných zvierat a ich potomstva. Teším sa na rozpravu, ktorú Európsky parlament aj rada budú viesť v tejto veci. Cieľom takejto rozpravy a správ bude ponúknuť alternatívy a prispieť k vyváženému riešeniu, na ktorom sa budú podielať všetky európske inštitúcie a medzinárod... budeme dodržiavať všetky naše medzinárodné záväzky. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár, hovorí predseda. Uzavrieme túto konkrétnu rozpravu dvojminútovým príspevkom spravodajkyne. Ďakujem pekne. Najskôr by som chcela poďakovať všetkým, teraz srdečne všetkým tým, ktorí sa zúčastnili na tejto rozprave. Podľa mňa je naozaj polutovania hodné, že nie je prítomná aj rada, pretože si myslím, že parlament naozaj veľmi jednoznačne vyjadril e, svoje stanoviska a povedal, že sa domnievame, že klonované zvieratá nepatria do tejto právnej úpravy, do tejto normy, e, že každopádne si to vyžaduje širšiu diskusiu s zapojením všetkých zainteresovaných strán. Ja sama nie som za e, meso sklonovaných zvierat, nechcem také niečo jesť, ale viem si predstaviť, že niektorí povedia, dobre, my chceme to oddeliť legislatívne. Myslím si každopádne, že veľmi jasne e, sa ukázalo, e, že je tu nevyhnutné oddeliť to legislatívne. Nie je možné to upravať len e, v rámci tejto legislatívnej úpravy o nových potravinách. Toto posolstvo jasne zaznelo. Takisto sa hovorilo dnes o nanotechnológiách a o klonovanom, teda sklonovaných zvierat Samozrejme, toto nariadenie sa týka veľa viacerých vecí. Ide tam o tie nové technológie, ktoré e, sú tesne pred e, vynájdením alebo ktoré sú práve predmetom výskumu e, vedeckej obce a nechceme nejakým spôsobom zabraňovať inováciám, ale chceme, aby spotrebitelia a výrobcovia vedeli, kde sa nachádzajú, na čom sú a aby boli na istom, že to, čo majú pred sebou na tanieroch, že je to bezpečné E, diskusia o e, e, mese sklonovaných zvierat určite nebude neprekonateľnou prekážkou, pokiaľ ide o právnu úpravu pre nové potraviny. A určite aj v rozvojové krajiny majú niektoré tradičné potraviny, ktoré budú môcť umiestniť na európsky trh a nie je možné im zabraňovať nejakým spôsobom, či už legislatívnym alebo iným, aby dokázali na tento priestor obchodný umiestňovať svoje produkty. Dúfam, že zajtra ako parlament pri hlasovaní ešte raz e, veľmi jednoznačný signál vyšleme tak e, jednoznačne, ako sme to spravili dnes počas rozpravy. A ďakujem ešte raz všetkým. Ďakujem pekne, pani Liotard. A týmto sme dokončili rozpravu a hlasovať sa bude zajtra na obed. Ďalší bod nášho programu je správa pána Krámera priemyselných emisiách, integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia.